Ähm, Dobré popoludne, takže začíname popoludňajšiu časť rokovania a budeme tu mať hlasovania o jednotlivých správach. Prvá správa sa týka správy pána Kavadu, televízia s pripojením na internet a pán kolega Kavada sa prihlásil o slovo, takže nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, len veľmi stručne. Ide o pozmeňujúci na e, návrh 89. Čo na... Also, ich habe es gelesen. Ja som si to prečítala. Čítala som to dokonca po francúzsky a, a a dá sa to vysvetliť aj tak, aj tak. Preto by som žiadal, aby sme tento pozmeňujúci návrh ne, nedali ako predmet rokovania, ale aby sa to dostalo na plenárne zasadnutie, respektíve našli verziu na plenárku takú, ktorá bude zodpovedať tomu, čo ty chceš. Ja som hovorila s kolegami a žiadny z nich jednoducho nie je ochotný v takomto naformulovaní ho takto interpretovať, ako to ty chceš. Možno by si mohol povedať ešte raz, že ako to chceš, Inak by sme teda to odročili, to hlasovanie až na plenum. Ak by si povedal, že ako to je, možno tlmočeníci by si mohli dať námahu a pretlmočiť to tak, aby sme tomu aj rozumeli. Nech sa páči. Euh, Toto bol účel môjho vystúpenia. Možno, že to, je, mne sa to nezdalo, že by som hovoril až tak rýchlo, ale uh, upozornili ma včera viacere európske združenia z audiovizuálneho sektoru, že tento, táto 89 ktorá bola zle, bola zle preložená do dvoch jazykov, do angličtiny a do nemčiny. To znamená, že v týchto jazykoch e, vyznela inak, než som si to ja želal. Čiže to boli tie dve veci a Domnievam sa, že to zrejme vyplýva z nejednoznačnosti znenia, ktoré som navrhol. Žiaľ, problémy tohto druhu spojené s prekladom sa vyskytujú pomerne často, trocha to komplikuje výmenu našich názorov a preto vás prosím, aby ste môj návrh zobrali tak, ako bol mienený a aby ste e, zmenili, e, aby ste prijali ústny pozmenujúci návrh. V origi- originálnej verzii znie takto zdôrazňuje, že je dôležité a nevyhnutné, aby verejný sektor nezávisel iba od financovania na tieto účely, aby sa zachovala jeho nezávislosť a vyzýva členské štáty, aby podporili úsilie o financovanie tohto sektora. Toto je obsah toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý som predložil. Ďakujem vám za to, že ste to zobrali do úvahy. Ďakujem aj pani predsedníčka pesničke. Es, also, jetzt habe ich es verstanden. Danke den Dolmetschern. Ďakujem tlmočníkom, teraz už som to pochopila. A mohli by sme teda o ňom takto hlasovať. Takže tú verziu, ktorú som teraz pochorozumela, aj ty, a tu o tejto budeme môcť možno hlasovať. Možno by to mohol niekto z tlmočníkov robiť písomne a potom môžeme o tom hlasovať. Takže poprosím tlmočníkov, aby ešte raz zopakovali to, čo teraz povedal pán Kavada v najlepšej Nemčine, v najlepšej Angličtine, aby sme tu nemali nič nesprávne, pretože ja som mala niečo v tej písomnej verzii úplne iné. Takže môžeme hlasovať. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Pozmenujúci návrh ústny 1, kto je za, kto je proti. Ešte raz. Kto je za ústny pozmenujúci návrh 1? Proti. Zdržali sa prijaté. 59 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 60 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti Zdrž... Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. 61. Končím hlasovanie. za 16 proti a pani Paliateli bude ešte hlasovať aj je tiež proti tomu, takže 17 hlasov to zamietlo, zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz čo ide ďalej? Ústny pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijaté. 67 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 37 za, 73 za, proti, zdržali sa, musíme si overiť, 73, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 19 10 prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 3 za. Proti. Zreli sa prijaté. 75 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 76 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 77 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 78 za proti, zdržali sa prijaté. 80, 81 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa prijaté. 82 za, proti, zdržali sa. Overme si, otváram hlasovanie. 82. Končím hlasovanie. prijaté. Prepačte, ale nejako nezdvíhate ruky v správnom chvíli. Takže je to prijaté. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 84 za, proti, zdržali sa, prijaté. 85 za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ústny pozmeňujúci návrh 4, 77 za, proti, zdržali sa, prijaté 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 89 za. Čo to má znamenať? Ctený kolega, prečítajte to teda ešte raz a prosím vás, počúvajte veľmi dobre. Pokiaľ ide o chyby v, v preklade do angličtiny a do nemčiny, skutočný text e, môjho návrhu znie takto. Zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby verejný sektor nezávisel výlučne od e, financovania e, na účely publicity, aby si, a z reklamy, pardon, financovanie z reklamy, aby si zachoval svoju nezávislosť a vyzýva členské štáty, aby podporili úsilie o verejné financovanie tohto sektora. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. 90 za, proti, zdržali sa prijaté. 91 za, proti, zdržali sa prijaté. 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 98 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť. Otváram hlasovanie na 98 minú. Končím hlasovanie. 14.15 nezamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 105 za, proti, zdržali sa prijaté. 106 za, proti, zdržali sa. Overme si, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 18.12. prijaté. Kompromis 6. Za. Proti zdržali sa prijaté. 113 za. Proti zdržali sa prijaté. 114 za. Proti zdržali sa prijaté. 115 za. Proti zdržali sa. Overme si 115. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Keď nikto nezdvíha ruky, tak ja nemôžem ani tušiť. 25 k 5 prijaté. 116 za, proti, zdržali sa, prijaté. 117 za, proti, zdržali sa, prijaté. 118 za, proti, zdržali sa. Overme si, otváram hlasovanie. 118. Končím hlasovanie. 15 14 zamietnuté. 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 120 za, proti, zdržali sa. Overme 120, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17 k 5 prijaté. 122 za, proti, zdržali sa prijaté. 123 za, proti, zdržali sa prijaté. 125 za, proti, zdržali sa prijaté. 126 za, proti, zdržali sa prijaté. 129 za, proti, zdržali sa prijaté. 130 za, proti, zdrželi sa prijaté 131 za, proti zdržali sa prijaté 132 za, proti zdržali sa. Overme 132, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 15 k 11 prijaté. 133 za, proti, zdržali sa prijaté 134 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté 143 za, proti, zdržali sa ešte raz za, proti, zdržali sa zamietnuté 144 za, proti, zdržali sa prijaté 145 za, proti, zdržali sa prijaté 146 za, proti, zdržali sa, overme, otváram hlasovanie 146, končím hlasovanie 18 k 10, prijaté 147 za,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 11 proti, zdržali sa prijaté 12 za, proti, zdržali sa prijaté 14 za, proti, zdržali sa prijaté ústny pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté 19 za, proti, zdržali sa overme 19, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 20, to je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 10. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 31. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 33. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, overme. 43, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. 17, 12, 11 zamietnuté, 44 za, proti, zdržali sa, overme, 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 13.15 prijaté. 45 za. Proti. Zdržali sa. Overme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 17.11 prijaté. 46 za proti, zdržali sa zamietnuté 47 za, proti, zdržali sa prijaté 48 za, proti, zdržali sa prijaté 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté 50 za, proti, zdržali sa prijaté 51 za, proti, zdržali sa zamietnuté 1 za, proti, zdržali sa prijaté Finálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 24 k 4. Gratulujem. Nech sa páči, gratulujem pani Evert. A teraz prejdeme k správe od pána Papa Nikoláva. Prepačte, pán Skúria. Prvý pozmeňujúci návrh je od pána, Papa Nikolá. Takže pozmeňujúci návrh 77 za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 za, proti, zdržali sa, prijaté. 70, 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 87 za, proti, zdržali sa, prijaté. 88 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 16 a 90 za, proti, zdržali sa prijaté 17 za, proti, zdržali sa prijaté 18 za, proti, zdržali sa prijaté 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 99 za, proti, zdržali sa prijaté. Ústne pozmeci návrh 100 za, proti, zdržali sa prijaté. 101 za, proti, zdržali sa prijaté. 102 za, proti, zdržali sa prijaté 103 za, proti zdržali sa prijaté 105 za, proti zdržali sa prijaté 106 za, proti zdržali sa prijaté 107 za, proti zdržali sa prijaté 108 za, proti zdržali sa prijaté 20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 zamietnuté 116 za, proti zdržali sa prijaté 117 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis číslo 4 za, proti zdržali sa prijaté 119 za, proti zdržali sa prijaté 120 za, proti zdržali sa prijaté 121 za, proti zdržali sa prijaté 120 122 za, proti zdržali sa prijaté 123 za, proti zdržali sa prijaté 24 za, proti zdržali sa prijaté 124 za, proti zdržali sa prijaté 125 za, proti zdržali sa prijaté 126 za, proti zdržali sa prijaté Overme si 126. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 18 11 zamietnuté, 127 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 128 za, proti, zdržali sa, prijaté, 129 za, proti, zdržali sa, prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté 131 za, proti, zdržali sa prijaté 26 za, proti, zdržali sa prijaté 27 za, proti, zdržali sa prijaté 133 za, proti, zdržali sa pri zamietnuté 134 za, proti, zdržali sa prijaté 135 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 138 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, proti, zdržali sa, prijaté. 139 za, proti, zdržali sa, prijaté. 131 za, proti, zdržali sa prijaté 141 za, proti, zdržali sa zamietnuté 142 za, proti, zdržali sa prijaté 33 za, proti, zdržali sa prijaté 143 za, proti, zdržali sa prijaté 34 za, proti, zdržali sa prijaté 145 za, proti, zdržali sa, prijaté. 146 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa, prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, prijaté. 38 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, prijaté. 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, zdržali sa, prijaté. 150 za, proti, zdržali sa. Overme si, otváram hlasovanie. 150, 150. Končím hlasovanie. 14-15 zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa, prijaté. 152 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, zdržali sa, overme si 45, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 28 prijaté. 46 za, proti, zdržali sa, prijaté. 47 za, proti, zdržali sa, prijaté. 154 za, proti, zdržali sa, prijaté. 48 za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté. 50 za, proti, zdržali sa, prijaté. 156 za, proti, zdržali sa, overme 156, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 16, 12 zamietnuté. 157 za, proti, zdržali sa, prijaté. 158 za, proti, zdržali sa, prijaté. 51 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti zdržali sa prijaté 1 za, proti zdržali sa prijaté 53 za, proti zdržali sa prijaté 2 za, proti zdržali sa prijaté 54 za, proti zdržali sa zamietnuté 55 za, proti zdržali sa prijaté 56 za, proti zdržali sa prijaté 57 za, proti zdržali sa zamietnuté 3 za, proti zdržali sa prijaté 58 za, proti zdržali sa prijaté 4 za, proti zdržali sa prijaté 5 za, proti zdržali sa prijaté 60 za, proti zdržali sa prijaté kompromis 6 za, proti zdržali sa prijaté. Teraz prejdeme k 66, kto je za, proti, zdržali sa. Aj to v dvoch častiach, prepačte. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis číslo 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 69 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté 70 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 71 za, proti, zdržali sa, prijaté 72 za, proti, zdržali sa, prijaté 10 za, proti, zdržali sa, prijaté 74 za, proti, zdržali sa. Overme si 74, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 11 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 75 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 12 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 76 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz o konečné hlasovanie. Nech sa páči. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 k 0. Vynikajúce. Gratulujem. A to je všetko, hovorí pani predsednička. Konec hlasovania. Teraz prejdeme k bodu číslo 12 dnešného programu. Markus Kuria Marcos Curia. Moment. We have to vote if we agree. Musíme hlasovať, ak súhlasíme. A prepačte. Musíme začať Musíme tu hlasovať o dekrete z narokovanie z radou. Kto je za? Je to veľmi dôležité. Otváram hlasovanie. Ak súhlasíte, že o tom budeme rokovať s radou, končím hlasovanie. 21 k 0. Výborne. Veľmi dôležité. It's important, yeah. So, now we come to punkt 2. Teraz pôjdeme k bodu číslo 12. Dobrovoľníctvo, dobrovoľnícka činnosť v Európe. Pán Skúria má slovo. Miserio. Oh. Allora, sì, eccoci pronti. Microfono. Microfono. No, no, c'è qui. Ah, è questo, ok. The other one. The No, lui guida Ok. È questo. Allora, dunque, ehm, oggi... Eh... Ďakujem za slovo. Dnes hm, máme prvú výmenu názorov ohľadne tejto správy. Ide o dobrovoľníctvo a dobrovoľníckú eh, činnosť 2011. Eh, Takže máme pred sebou prvú analýzu. Takže vychádzame z toho, že komisia, a myslím si, že toto je niečo, čo podporí aj e, podporí väčšina tých, ktorí to monitorovali, že tento prvý rok dobrovoľníctva mal dopad na dobrovoľnícke aktivity, aktivitách vôbec v Európe, aj v jednotlivých členských štátoch. A máme údaje, ktoré to potvrdzujú. Napríklad v bode 1, to je bod 1 v našej správe, sa týka Európskeho roka dobrovoľnosti. Tam ide o minimálnu úroveň harmonizácie legislatívy a doteraz vlastne toto bolo upravované len vnútroštátnou legislatívou. Potom ďalší dôležitý aspekt súvisí s tým, že viacero členských štátov poprvý raz prijalo legislatívny teda tieto štáty poprvý raz prijali legislatívny text, ktorý sa týka takéhoto roka. A na začiatku daného roka bolo len 12 krajín, ktoré mali konkrétny rámec, ale Slovensko, Slovinsko a niektoré ďalšie doplnili legislatívu. Aj Bulharsko prijalo potom na budúci rok ten ďalší legislatívu, e, ktorá bola vlastne pripravovaná, už vypracovaná v roku 2011, ale potom aj Rakúsko, Portugalsko a niektoré ďalšie krajiny e, upravili a aktualizovali svoju legislatívu, zapracovali tam aj stratégiu, ktorá sa týka dobrovoľníctva, aby vlastne to dobrovoľníctvo sa stalo takým dynamickejším nástrojom v spoločnosti, aby nadobudlo taký európskejší rozmer. Naozaj toto poukazuje na fakt, že ten rok bol úspechom. Okrem toho je tu viacero krajín, ktoré schválili príručku, teda manuál pre oblasť dobrovoľníctva. Toto je tiež dôležitý aspekt, na ktorý sme poukázali, pretože sme mali pocit, že je dôležité mať určitý objektívny spôsob, ako merať tieto aktivity a aby existovali určité usmernenia v rámci členských štátov, keď budú k dispozícii všetky tie údaje súvisiace s dobrovoľníctvom. Čiže hľadali sme nejakú objektívnu cestu pre vyhodnocovanie. A ten manuál bol prijatý viacerými štátmi únie v roku 2011, respektíve tesne po ňom. Takže to je dôležitý prvok a ukazuje na to, že tento Európsky rok naozaj bol úspechom. Nechcem sa príliš rozširovať a zachádzať do detajlov na túto tému, pretože určite by bolo zaujímavé vypočuť si aj názory kolegov, aby nám povedali, aké mali skúsenosti vo svojich členských štátoch, prípadne, že by ešte mohli doplniť informácie o ďalšie postrehy sú tu uvedené samozrejme údaje, ktoré poskytla komisia. V súvislosti s viacerými udalosťami, ktoré sa uskutočnili v priebehu spomínaného roka. Sú tu aj niektoré pripomienky, možno nie nevyhnutne kritické, ktoré by sme mohli vysloviť. Napríklad komisia hovorila, že webová stránka pre tento rok dobrovoľníctva mala 306 tisíc kliknutí, teda návštev na tej webovej stránke. Neviem, či to je pozitívne alebo negatívne, či to stačí. Alebo Národná agentúra pre mládež v Taliansku e, mala 100 tisíc takýchto návštev za rok. Takže neviem, ako nazerať na tieto čísla, ktoré komisia uvádza, či to je pozitívne, alebo dostatočne pozitívne. Keď si vezmeme webovú stránku, tam bolo treba toto uvedenie, ale okrem toho tam bolo aj 420 eh, videí, ktoré sa tam pozreli. Neviem, stačí to alebo nie. Potom ešte videoklip, eh, ktorý tiež komisia komentovala, že ten videoklip daného roka dobrovoľníctva Eh, bol zhliadnutý 26 tisíc krát. Čiže 26 tisíc kliknutí. Neviem, či všetky tieto údaje eh, sú dostatočne pozitívne. Asi sa nad tým môžeme tiež zamyslieť. Možno sa môžeme zamyslieť aj nad tým, ako sa komunikuje na úrovni členských štátov s dobrovoľníckými organizáciami. Môžeme sa zamyslieť nad tým, koľko robíme my aj v súvislosti s účasťou e, cestou týchto webových stránok napríklad. A čo by sa dalo zlepšiť? Okrem toho, spomína sa tu ešte aj viacero príkladov z tých dobrovoľníckých aktivít v členských štátoch. Samozrejme, nedá sa tu popísať úplne všetko, čo sa v danom roku uskutočnilo v jednotlivých členských štátoch, ale keď to zhrnieme, tak môžeme povedať, že vo všetkých členských štátoch sa konali aktivity a toto tiež poukazuje na fakt, že ten rok bol úspechom. Čiže bol to úspech pre naše členské štáty, a ja som skutočne monitoroval, čo sa dialo v Taliansku a to, čo sa tu píše o Taliansku, naozaj e, poukazuje na to, že to, čo tu vidíme, je naozaj krátke zhrnutie, že toho bolo v Taliansku naozaj aj viacej. Sú to veľmi dôležité vlajkové, kľúčové aktivity niektoré, ktoré sa tu spomínajú a sú ozaj veľmi zaujímavé. Hovorím, dá sa uviezť aj oveľa viac príkladov, alebo dalo by sa uviezť aj viac. Myslím si, že toto je tiež znamením, že ten rok e, poukázal na to, ktoré rôzne aktivity a ktoré inštitúcie, organizácie e, sa vlastne do tých aktivít zapájali. Takže keď sme diskutovali o Európskom roku dobrovoľníctva, tak sme zdôraznili ten bod, že, alebo ten aspekt, že to nebol rok zameraný na oslavy, ale že to dobrovoľníctvo je niečo, čo vlastne aj tu v Bruseli, aj inde žiadalo viacero združení. A že naozaj sme chceli vidieť, že EÚ prejaví záujem, ale samozrejme nechceli sme, aby ten záujem o dobrovoľníctvo skončil, keď uplynie ten rok 2011. Že tým by sa to dobrovoľníctvo uzavrelo. Ale že by mal existovať nejaký štrukturovaný prístup e, k pokračovaniu v týchto aktivitách. Nemyslím si však, že komisia nám tu e, dáva dostatok informácií o tej nadväznosti. Takže nevidíme tu nejaké náznaky. Ako sa pokračovalo ďalej, potom keď skončil ten rok 2011. A to je tiež veľmi dôležité, pretože je tu riziko, že všetky príslušné združenia v našich členských štátoch a celkovo v Európe nakoniec sa venovali v roku 2011 dobrovoľníctvu a ľudia naozaj ukázali v tom roku, že, vedia, že vedia, čo robiť s takýmito aktivitami a potom to skončilo. Bodka. A bolo by dobre pokúsiť sa vidieť aj za hranice roku 2011, ako ďalej udržať tento záujem občanov o dobrovoľníctvo. Takže toto som vlastne chcel povedať. Rád si vypočujem aj vaše názory, prípadne aké máte skúsenosti s tým spomínaným rokom dobrovoľníctva. Čo ste videli vo vlastných členských štátoch, respektíve tu v Bruseli. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Slovo má pani Nevedelová. že ako Marko správne povedal, tak práve moja krajina napríklad patrí medzi tie, ktoré prijali zákon o dobrovoľníctve práve počas Európskeho roka dobrovoľníctva, takže myslím, že môžeme byť na to dostatočne hrdí. I keď teda ten zákon sa zatiaľ veľmi nedodržiava a málo kto o ňom vie, ale tak presadzujem aj ja osobne v e, spolupráci s dobrovoľníkmi, aby sa o tom viac vedelo, aby ho viac ľudia využívali. Ehm, možno z, tej poslednej, e, z posledného komentára Markovho, e, ja si myslím, že aj po tom Európskom roku dobrovoľníctva sa vytvorila predsa tá aliancia pre dobrovoľníkov, čiže oni majú vlastne tú ďalšiu spoluprácu, ale naozaj je to o tom, že treba o tom viac hovoriť, treba im dať viacej priestorov, priestoru na to, aby mohli e, v podstate ďalej pokračovať vo svojej činnosti a možno aj taká tá vytvorenie takej štruktúry na európskej úrovni je pre nich dosť pozitívnym javom. Eh, ja si myslím a dúfam, že teda budú ďalej, ďalej pokračovať a môžeme im nejako pomôcť eh, podporovať dobrovoľníctvo na európskej, eh, ale aj národnej úrovni samozrejme. Určite dobrovoľníctvo, o čom vlastne je pre mňa ako osobu, určite je to o takej dobrovoľnej, peknej činnosti niekoho pre niekoho iného a hlavne je to všetko robené zadarmo, bez nejakého nároku na honorár. Uh, a preto ja si myslím, že jedna z vecí, ktorú práve aj um, by som bola rada, keby nakoniec bola zakomponovaná v tej správe, ktorú náš výbor príjme, je určite uľahčenie života týmto ľuďom. To znamená uh, vytvorenie nejakých európskych alebo národných sociálnych štandardov, ktoré dobrovoľníci potrebujú, uh, aby naozaj boli v prípade nejakého problému krytí, to znamená zdravotné poistenie, sociálne poistenie a tak ďalej, aby uh, bol nejaký priestor na to, aby sa im mohlo aj týmto spôsobom pomôcť. Ďalšia vec je možno ak Marko vie mi k tomu viac niečo povedať, e, tam vlastne pre mňa je prekvapením, že napríklad tá dobrovoľnícka činnosť a peniaze, ktoré možno získavajú na to, aby mohli dobrovoľníckú činnosť vykonávať, sú napríklad zdaňované, čo je problém, ktorý by sme mohli ako Európsky parlament nejakým spôsobom možno aspoň upozorniť naň že je to trošku také pre, prekvapujúce, že napriek tomu, že robia naozaj záslužnú činnosť bez, bez nároku na nejaký honorár, tak ak na to získajú nejaké finančné prostriedky, musia ich zdaňovať, čo je trošku uh, prekvapujúca vec a možno by sa to mohlo trochu vyriešiť určite treba hovoriť o tom že treba robiť nejaké konkrétne akcie aby sme pomohli pretože títo ľudia dobrovoľníci vytvárajú až five hdp členských krajín európskej únie svojou prácou a naozaj eh, práve to uznanie tej dobrovoľníckej práce je jedna z vecí ktorú sa začala vlastne riešiť práve počas európskeho roka dobrovoľníctva ale zatiaľ, zatiaľ to nie je teda nejakým spôsobom vyriešené a možno práve odpoveďou by bolo aj implementácia eh, európskeho, európskeho právneho rámca pre dobrovoľníctvo kde by sme vlastne vytvorili a hlavne aj prezentovali a mohli nejakým spôsobom využívať e, právny, rámec pre dobrovoľníkov pracujúcich e, v Európskej únii. Možno taká e, perlička, ja som veľmi rada, že dnes môžem povedať, že jeden z ľudí, ktorý práve cez dobrovoľníctvo a cez dobrovoľnícke aktivity sa dostal k práci s mládežou, je jeden môj veľmi dobrý priateľ, ktorý je momentálne na dobrovoľníckej službe na Kanadských ostrovoch, volá sa Mirko Hajnoš a tento rok získal za Slovensko cenu Karola Veľkého pre mládež, takže som veľmi rada, že aj tá dobrovoľnícka činnosť pre mladých ľudí mu v tomto pomohla vlastne vytvoril špeciálnu organizáciu, volá sa Európsky dialog, kde prezentuje diskusie na európskej úrovni u nás na Slovensku, takisto e, s priateľmi aj z Európskej únie, čiže naozaj snaží sa vytvárať európsky dialog medzi mladými ľuďmi, čo je veľmi pekná myšlienka a práve to vzniklo práve z tej dobrovoľníckej aktivity. Čiže naozaj má to veľmi pozitívnych e, veľa prípadov a veľa, určite máme všetci veľa príkladov aj konkrétnych ľudí, ktorým dobrovoľníctvo pomohlo. E, ja som veľmi rada, že túto správu dostal na starosti práve môj kolega Marko Skúria, pretože vieme, že dobrovoľníctvo je jeho srdcová záležitosť a naozaj sa tejto problematike veľmi dobre rozumie. A ešte možno posledná vec, e, ak by sme mohli hovoriť o uznávaní dobrovoľníckej práce, treba možno aj uznávať nejakým spôsobom zručnosti, ktoré ľudia počas dobrovoľníckej aktivity získajú, ale to je znova to, o čom hovoríme stále, to uznávanie nielen vzdelávania, ale aj neformálneho a tak ďalej. Čiže určite potrebujeme pre dobrovoľníkov, aby bolo dobrovoľníctvo možné robiť na kvalitne, aby bolo uznávané, chránené a aby bolo naozaj rovnoprávne pre každého, aby mali všetci rovnaký prístup k nemu. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja len súhlasím. Pani Veržia teraz má slovo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Skuriovi, našmu spravodajcovi, pretože do veľkej miery dielam jeho analýzu e, a, a ocenujem aj formu, v akej správu vypracoval.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 vo vzťahu k našim ambíciám, ktoré sme sa snažili dosiahnuť počas Európskeho roka dobrovoľníctva. Chcela by som ešte raz dôrazniť, že vo francúzštine e, sa e, výraz e, volunteer dobrovoľníctvo prekladá ako benevolanie volontária, ale neviem presne, ako máme francúzštinu v tomto smere dať do súľadu pohľadu, ale problémom je v tom, že výraz benevolá e, znamená e, jednak bezplatné aktivity, ale aj dobrovoľnícke aktivity v prísnom zmysle slova, na rozdiel od výrazu volontaria. E, ale myslím si, že pozitívna vec spočíva v tom, že viaceré krajiny prijali uh, a zaviedli právne nástroje, ktoré im umožňujú lepšie rozvíjať dobrovoľné aktivity. To je veľmi dobrá vec. Dúfam, že nám to umožní pokročiť ďalej k vypracovaniu Európskeho štatútu pre združenia. E, takto by mal byť vytvorený lepší rámec na to, aby sa Ehm, dosiahlo všeobecné uznávanie týchto e, združení a ich sieti, teda združení dobrovoľníkov a ich sieti. Tento rok dobrovoľníctva to je veľmi dobrá vec, prejavilo sa to aj vo Francúzsku a podľa mňa skutočne e, v tých záveroch e, myslím si, že nejdeme dosť ďaleko. Napríklad keď sa tu, keď sa pozrieme na exodus, e, ktorý sa týka toho e, súhrnu, pokiaľ ide o Francúzsko. E, vo Francúzsku skutočne sa využívajú európske financie na financovanie dobrovoľníckých aktivít a bola by som rada, keby sa to odrazilo aj v tejto správe. Často sa v bilancii tohto európskeho roka na túto skutočnosť zabúda. E, obávam sa, že vzhľadom na to, že som bola uh, vašou spravodajkyňou pre Európsky rok občianstva, tam tá bilancia bola oveľa menej potešujúca, hoci tieto dve oblasti sú úzko prepojené. Ale na rozdiel od nášho želania komisia odmieta prepojiť tieto jednotlivé európske roky ehm, e, napríklad Európsky rok aktívneho starnutia. Aj to je oblasť, kde je zapojených veľmi veľa dobrovoľníkov a pre mňa bolo veľkým sklamaním E, bola veľkým sklamaním komis, e, správa komisie v tejto oblasti v občianskej spoločnosti, konkrétne pokiaľ ide o Aliancia pre Európsky rok e, dobrovoľníctva. To je takisto prejav úsilia o zvýšenie a zviditeľnenie tejto činnosti v rámci Európskeho roka. Ďakujem. E, skutočne aj ja zdieľam tento názor. Pán Beke. Äh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať Markusovi Skúriovi. Je to skutočne veľmi dôležitý pohľad do oblasti, ktorá nás zamestnáva už viac rokov. Možno tá posledná poznámka, k tej by som sa vrátil, ktorá tu teda odznela, to prepojenie dobrovoľníctva, tých rokov dobrovoľníctva. My sme to robili v rámci organizácie, ja som aktívny, pokiaľ ide o politiku seniorov. My sme ten rok dobrovoľnej práce spojili s rokom aktívneho e, života a na úrovni Európskej únie máme tú platformu Age a tam sa takéto veci jednoducho prepojili, podarilo sa tam skutočne dosiahnuť synergie. Ja si však myslím, že to zhodnotenie dobrovoľníctva je jedným z tých hlavných cieľov Európskeho roku a to sa nám podarilo dosiahnuť a myslím si, že aj tá viditeľnosť dobrovoľníctva ako taká bola skutočne zvýšená a myslím si, a to ešte predtým, než sa začnem vyjadrovať kriticky, to je skutočne už dosť čo sme teda dosiahli, táto zviditeľnenie dobrovoľníctva ako takého, to je veľká hodnota, ktorú sme vlastne tomuto roku pripísali. Ale čo som dúfal a kde som bohužiaľ našiel málo takých pozitívnych signálov, je nasledovná skutočnosť. Minimálne teda v Rakúsku som to tak vybadal. Máme tam 50% dobrovoľníctvo v verejnosti a primárne primárne sme do toho zažili, primárne sme tam vlastne videli už tie organizácie, ktoré sú aktívne, že sa angažovali. Videli sme, že sa aktivizovali aj občianské skupiny. A čo som si skutočne dúfal, ale sa to ne, ne, nevidelo, a nevidel som to. A po, po, z osobného hľadiska by som skutočne chcel, aby sa to ešte dovysvetlilo, aby to možno potvrdila ešte aj komisia, pretože to vychádza z nejakého vyhodnotenia skutočnosti, je vplyv, ktorý by to malo na tých, ktorí, nad rámec tých, ktorí už sú aktívni v oblasti dobrovoľníca. To znamená nielen tých, ktorí už sú aktívni, ale aj ostatní. To znamená nejakú dodatočnú animáciu, oživenie tých, ktorí ešte sú neaktívni v tejto oblasti. Ale nie som nejaký pesimista. Ja očakávam, že sa to celé môže zlepšiť a tá oblasť, kde ja skutočne v plnej miere súhlasím, je tá požiadavka, kde by sme vlastne očakávali nejaký právny rámec treba sa pozrieť na to, kde sa v súčasnosti nachádzame, čo môžeme na európskej úrovni očakávať a myslím si, že v tejto oblasti môže komisia byť iniciatívna. Uvediem iba jeden príklad. Iba máme tu e, nejaké povin, to, čo máme ako povinné poistenie, tak to máme iba od prípadu k prípadu, ale máme tu obrovské množstvo, 100 tisícky E, dobrovoľníkov, ktorí to robia bez poistenia. A ak sa im skutočne, ak dojdu k újme, alebo sa niečo stane na živote, e, niečo im, nejaký úraz, alebo čo tak jednoducho, potom si to musia zaplatiť sami. A napriek tomu by som ešte raz sa chcel pozitívne vyjadriť k tejto iniciatíve Európskeho roka dobrovoľníctva, pretože si myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť veľa, ale predsa len musíme urobiť skutočne kritické, prísne vyhodnotenie, aby sme sa z toho poučili aj do budúcich hodnotení. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Boris. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá správa, ktorá vyhodnocuje Európsky rok dobrovoľníctva a v celej Európe prebehlo mnoho údov, rôznych aktivít, diskusí a tak ďalej, ktoré sa týkali dobrovoľníctva a stojí za to zhrnúť všetky tieto aktivity a dospieť k určitým záverom z týchto skúseností. V Polsku sme tiež mali celý rad stretnutí a aj E, roku 2012 potom sme mali náväzne viaceré aktivity, napríklad športové a iné. A e, znamenali stimul aj pre ďalších ľudí, aby sa zapojili do dobrovoľníctva. Toto je tiež znamením, alebo e, signálom toho, že ľudia sú ochotní takto pracovať v, v záujme aktivít európskeho charakteru z mojej vlastnej skúsenosti, čo môžem povedať, a moji kolegovia majú podobné skúsenosti, takže v prvom rade mali by sme sa pokúsiť eh, dať týmto aktivitám medzinárodný rozmer, teda všetkým týmto organizáciám, ktoré sa zapájajú do dobrovoľníctva. Tie majú, povedzme, už skúsenosti na celoštátnej úrovni, že by sa mohli skontaktovať s ďalšími podobnými organizáciami v iných štátoch a vytvorila by sa taká celoeurópska sieť. Mali by sme apelovať aj na jednotlivé členské štáty v tom duchu, že povedzme nejaká časť verejného sektora by sa mohla otvoriť pre dobrovoľnícke organizácie, pretože niekedy dobrovoľníci sú efektívnejší dokonca a sú lacnejší jednoznačne a na to poukazujú viaceré programy v jednotlivých krajinách. Napríklad e, starostlivosť o starých ľudí. Tam by aj tie profesionálne e, dobrovoľnícke organizácie mohli vykonať veľký kus práce. A keď máme v rámci EÚ jednotný trh, a keď sa tu v tejto súvislosti hovorí o nejakých stanovách e, alebo o nadácii, tak by sme mohli urobiť e, viac v záujme dobrovoľníckých organizácií, aby tieto potom mohli zlúčiť svoje sily, aby hľadali spoj, spojencov, <laughs> povedzme, aj v iných štátoch, pretože potom tieto dobrovoľnícke aktivity by nadobudli cezhraničný, a nadnárodný charakter a vlastne by sa ich význam a intenzita zvýraznili. Čiže aj tento rozmer dobrovoľníckých aktivít je dôležitý a mohol by prispieť k zvýšeniu profesionality a aj iní by sa mohli poučiť z týchto skúseností v tom zmysle, aby dokázali ešte lepšie vykonávať túto činnosť. Silvia Kosta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Chcem poďakovať Markovi Skúriovi za jeho veľmi zaujímavý prehľad. Myslím si, že tento medzinárodný rok rozbehol, naštartoval veci a určite v niektorých krajinách to bol významný krok vpred. Myslím, že Medzinárodný rok občianstva a aj dobrovoľníctva e, sú veľmi pozitívnymi signálmi a mnoho z toho, čo sa plánovalo, sa aj dosiahlo Predpokladali by sme ale, že komisia príde aj s nejakými konkrétnymi aktivitami, ktoré nadvezovali. Čak nakoniec existuje biela kniha o dobrovoľníctve a očakávalo sa, že vznikne niečo si ako európske stanovy a tie by sa mohli potom e, reflektovať aj v členských štátoch. Momentálne nevieme porovnať štatistické údaje, ktoré máme, pretože sú tu rôzne veci, ktoré sú tam zahrnuté. Aj definície samotného charakteru dobrovoľníctva sa, sú rôzne. Takže tá porovnateľnosť nie je celkom ideálna. Takže by sme očakávali a uvítali, keby komisia teda prišla s niečím, čo by nasvedčovalo, aká bude náväznosť. Štrukturálne fondy na všetkých úrovniach tiež treba brať do úvahy. Okrem toho by sme taktiež mali nazerať na prácu dobrovoľníkov aj ako na určitý spôsob spolufinancovania. Nemali by sme Mm, proste premárniť túto príležitosť ktorá sa tu naskytuje. Proste nemali by sme len urobiť inventúru čo sa, toho, čo sa stalo v roku 2011, ale mali by sme mať dosť ambície, mali by sme aj ambície uplatniť v tom zmysle, aby sme vytvorili čosi ako soft law, aby sme išli ďalej, než len, že budeme konštatovať, aké fakty sa zrealizovali, alebo čo sa zrealizovalo v roku 2011 v rámci dobrovoľníctva. Je teda dôležité, aby sme hovorili aj o podpore a propagácii dobrovoľníctva v Európe. Možno to vyzerá byť ako margitálne, ale je to dôležité. Ja to, čo tu odznelo, tak ja to všetko podporujem. A v rámci programu toho nasledovnického programu o celoživotnom vzdelávaní sme sa v rámci tejto téme venovali, sme sa v rámci tohto programu tejto téme venovali a tá téma dobrovoľníctva, dobrovoľnej práce že by sa teda táto téma táto dobrovoľnícká práca skutočne e, akceptovala v rámci do toho celku, kde sa hovorí o spolufinancovaní mládežnických programov. Za ostatné obdobie sme sa tejto téme venovali, aj sme rokovali s komisiou a ona je ochotná to na tejto úrovni aj prijať. Druhá vec, ktorú by som chcela povedať. Ja v decembri minulého roku som sa stretla zhruba s 350 mladými ľuďmi z Nemecka, ktorí teda participovali na aktivitách eh, roku mládežníctva, dobrovoľníctva a bola som na konferencii a skutočne som bola dojatá z niektorých tých výpovedí. Napríklad sa tu postavil mladý muž a povedal, že on by chcel celkom otvorene povedať, že po tomto jednom roku, ktorý on strávil, a neviem už kde to bolo, veľmi ďaleko, takže po tomto roku som sa vrátil domov a vedel som, kto som a vedel som, že čo dokážem. A vedel som aj, že nechcem študovať vlastne to, čo som pôvodne študoval. Robím teraz niečo úplne iné a, chce, a poďakoval sa mi za všetko. Povedal, že je skutočne rád, že takáto dobrovoľnícká služba existuje. Ja som to chcela spomenúť Takýmto spôsobom sme to vlastne koncipovali, že mladí ľudia, keď ešte vlastne nevedia, že čo by chceli študovať, alebo vôbec nechcú študovať, že jednoducho skončili povinnú do, školskú dochádzku alebo strednú školu a jednoducho chcú rok niečo robiť a nielen pre svoj vlastný štát, ale pre Európu. Ja si myslím, že to je veľmi dobré. A chcela by som poukázať na to, v Nemecku máme iniciatívu z minulého roku, tam náš kolega Kon. bendit takisto podpísal túto iniciatívu. Možno by to bolo dobre, keby to aj tu povedal verejne, a teda vo Francúzsku. A bolo by dobre, aby každý z nás v rámci Európskej únie aspoň raz do života urobil takúto dobrovoľníckú aktivitu. To je cieľom tejto iniciatívy. Podporujú to viaceré nadácie v Nemecku, podpísali to dôležití ľudia v celej Európe, teda hlavne v Nemecku. A myslím si, že v tejto správe by sme mali podporiť nielen dobrovoľníckú dobrovoľnícku a dobrovoľníctvo pre mladých ľudí, ale pre všetky vekové skupiny. Mali by sme o tom priamo hovoriť a ja považujem za správnu tú tvoju pripomienku, kde hovoríš o tom vlastne, že tie roky neboli tak prepojené, tie roky dobrovoľníctva, že keď už človek nemá 28 rokov, že do, aj do skutočne vysokého veku ešte môže robiť veľa aktivít, ktoré vychádzajú z dobrovoľníckého princípu, tak my v Nemecku, ako aj v iných krajinách, máme dokonca také niečo ako takú službu pre seniorov. To bolo myslené pre inžinierov a pre tých, ktorí pracovali v takých oblastiach, ktorí jednoducho potom mohli vycestovať do Afriky, do rozvojovej, e, v rámci rozvojovej pomoci. Keď človek má 56 e, rokov, tak jednoducho Môže ešte stále aktívne sa pár, zúčastňovať na týchto. Ja mám taký vek, ako mám a predsa len, či nepatrím do stáleho železa, človek sa môže aktivizovať. Takže, milý Marko, túto oblasť by sme mali skutočne zdôrazňovať, že všetci v každom veku jednoducho môžu sa zúčastniť aj na tejto dobrovoľníckej práci, ak teda chce, ak má na to možnosť a táto možnosť by mala byť stanovená. Ja by som skutočne chcela zdôrazniť, aby tu bolo takéto povinné poistenie, pre tých, ktorí už sú ochotní bez nejakej odplaty ísť robiť niečo prospešné pre druhých, aby skutočne sa neuberali cestou rizika, že sa im niečo stane a nebude mať kto zaplatiť ich e, liečenie. Takže Marko, skutočne my ti želáme všetko dobre. Teraz sa môžeme spýtať ešte komisie, či vôbec je tu. Je tu, áno, vidíme ju. Nech sa páči. Ak ste to skutočne vy, tak ste pán McDonald. Áno, priniesli ste nám niečo? Nech sa páči. McDonald je najväčší klient, ale ja teda nie som súčasťou tejto rodiny. A veľmi pekne ďakujem pani predsednička, vážení poslanci, e, dámy a páni. Ďakujem vám za vaše pripomienky k Európskemu roku dobrovoľníctva. Ja som bol členom pracovnej skupiny, ktorá mala na starosti e, tento projekt a som veľmi rád, že ste sa vyjadrili pozitívne o tomto roku, o to nám vlastne išlo prišlo A my sme si skutočne neželali, aby tento dobro, rok dobrovoľníctva zostal nepovšimnutý. V každom prípade sme sa snažili o to, aby naša činnosť vyznela zmysluplne aj e, vzhľadom na isté obmedzenia, ktoré ste poznáte. Napríklad mnohé z vecí, ktoré by uľahčili život dobrovoľníkov, v podstate spadajú pod kompetenciu jednotlivých vlád. A my sme sa snažili urobiť, čo bolo v našich silách, aby sme podnetili orgány členských štátov, aby uľahčili život dobrovoľníkov v celej Európskej únii, aby zlepšili spôsob vykonávania ich práce a sme veľmi radi, že európske štáty skutočne využili tento rok na to, aby poprvýkrát uvažovali o legislatívnych opatreniach v tomto smere. Vypočul som si aj niektoré kritické výhrady. Skutočne ten Európsky rok dobrovoľníctva mal aj svoje e, slabé stránky a teraz mi dovolte zareagovať na niektoré z nich. Uh, Naša prítomnosť na webe by sa mohla považovať za rozpočtovú záležitosť, pretože e, mali sme síce pomerne slušný rozpočet na Európsky rok v porovnaní s inými rokmi, ale tá suma 11 miliónov eur e, venovaná, vynaložená na tento účel pre kontinent, kde žije 500 miliónov ľudí, je len veľmi skromná, takže my sme sa ju snažili čo najlepšie najlepšie využiť. A skutočne možno diskutovať o tom, či 20 tisíc e, eur za video na YouTube sú úspechom alebo nie. My sme si mysleli, že to je pomerne e, úspešné, e, lebo nemohli sme si dovoliť vynaložiť veľkú čiastku na zakúpenie času na odvysielanie tohto videa. A E, skutočne, pokiaľ ide o vaše pripomienky, zaujímavé je, e, že ste spomenuli aj otázku poistenia. Naozaj sa na to ukazovalo aj v priebehu roka a bolo by užitočné, keby e, bolo možné prijať pri potrebné legislatívne iniciatívy s cieľom um I'm afraid I'm not in... Tento rok, aby bol tento rok skutočne e, úspešný, ľutujem, že tu nie je viac ľudí z komisie e, a my berieme na vedomie vaše názory. Všeobecne teda e, akceptujem aj pripomienky týkajúce sa súhrnu aktivít, ktorý sme zahrnuli do našej správy. E, jasne, že sa do toho malého počtu strán o výsledkoch Európskeho roka mohlo, nemohlo zmestiť viac informácií, vzhľadom na to, že tie naše aktivity boli mimoriadne široké a rôznorodé a deje sa toho veľa viac, čomu sa teším. My sme chceli v podstate iba naznačiť, čo sa deje napríklad prostredníctvom prílohy 2 k našej správe. Takže to je všetko, čo môžem na teraz povedať. Ďakujem veľmi pekne. Vaše pripomienky beriem na vedomie, postupujem ich ďalej a ďakujem vám. Ďakujem. Marko, chceš k tomu niečo povedať? Áno, ďakujem za slovo. Chcel som povedať len to, že vlastne tu hovoríme o téme, ktorá by mala umožniť, aby e, táto téma dobrovoľníctva naozaj preklenula hranice plánovali sme zapracovať aj takú časť, kde by sme hovorili o našich túžbách, o očakávaniach. Takže nakoniec neviem, kedy sa stanoví dátum na preklanie podpozmeňujúcich návrhov. Myslím, že by to malo byť diskutované v júli. Čiže nie je, dosť, nie je veľmi dlhý ten čas na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a tie ešte treba preložiť. Čiže poprosím do júla predkladať návrhy a potom v septembri sa bude diskutovať. Je to v poriadku? Takže tým sa dostávame k ďalšiemu bodu z ešte z predpoludnia a to je rozpočet. Ďakujem. Ako viete, nemáme zatiaľ návrh rozpočtu a tým sa všetko ako si posúva a asi ťažko má zmysel diskutovať o rozpočte, ktorý sme ešte nevideli. Keďže nevieme vlastne, v akých limitoch sa pohybujeme, ťažko o tom diskutovať. Sústredím sa len na niekoľko bodov a na niektoré pilotné projekty. Máme tu ich zoznam momentálne. Takže je tu viacero rozpočtových úloh, ktoré bežia paralelne. Sú tu tie pilotné projekty, potom všeobecné pozmeňujúce návrhy a potom sú tu ešte tzv. prioritu, priority. Keďže nemáme návrh rozpočtu, tak nevieme, aké sú tam tie marže, respektíve ten, ten priestor manevrovací. Konkrétnejšie sa dozvieme viac, keď si pozrieme konkrétne čiastky. Máme tu viacero pilotných projektov, niektoré sú aj dobré a niektoré vlastne už prebiehajú. Sekretariát zoradil tieto, myslím, že ste to dostali, že to bolo rozdané. A Okrem toho komisia teraz zhodnotí tieto neformálne návrhy a poskytne spätnú väzbu, aby všetky členské štáty sa mohli, pred, respektíve aby všetci poslanci sa mohli k tomu vyjadriť. A poprosím, aby ste vzali na vedomie, že jednak tieto PP, čiže pilotné projekty, aj PA, prípravné akcie, e, sa mohli náležite prehodnotiť. A ak chcete diskutovať o týchto PP a PA môžeme aj tu um, hneď tomu venovať pozornosť. Ja sa teším na takúto prácu s vami, ale predpokladám, že čoskoro budeme mať viac informácií k dispozícii a viac detajlov. Takže zatiaľ toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Slova pani Maršové. Len <clears throat> krátku poznámku k forme. Myslím si, že moje návrhy prišli trocha neskôr a neboli zapracované do tohto zoznamu. Bola by som veľmi rada, keby sa táto chyba opravila. OK, we will do it. Huh? Dobre. Tak urobíme to, pretože neformálne stanovanie termínov asi to by mohlo fungovať. Takže Urobili sme to, čo sa dá. Čiže máme tu tieto pilotné projekty, je to na papieri, tak povediať. Komisia to má v rukách, pozrie sa na to a pozrie sa, čo sa z toho dá, čo sa nedá uskutočniť. A potom nás bude informovať komisia a myslím, že nakoniec aj kolegovia z výboru pre rozpočtu e, majú ten názor, že oni sú najdôležitejší a nezvyknú vždy informovať ostatných kolegov v iných výboroch, napríklad aj v našom. Ale ja ich viem pochopiť nakoniec, tých ľudí, čo pracujú vo výbore pre rozpočet. No, ale rozhodli sme sa, že dáme mandát spravodajcovi aby sa venoval všetkým rozpočtovým linkám a riadkom teda a v septembri môžeme odhlasovať naše stanovisko ohľadne politických priorít. Zatiaľ teda nebudeme o tomto hlasovať. Zatiaľ je to neformálny návrh. Teraz hlasovať nebudeme, budeme hlasovať neskôr. Myslím, že sme e, poskytli toto stanovisko kolegovi preto, No, myslím, že koncom augusta, v posledný týždeň augustovi by sa plánovalo eh, ešte zasadnúť vo výbore pre kultúru, ale možno ešte niektorí budú na dovolenke. Uvidíme. A v súvislosti s rozpočtom, áno, dá sa diskutovať aj o týchto nových pilotných projektoch a prípravných akciách. Myslím, že ešte nie každý má dostatok informácií a nie je pravdepodobné, že by sa teraz začalo niečo meniť, prv než sa k tomu vyjadrí komisia. Dobre, budeme takto postupovať teda. Ďakujem pekne. A, takže koordinátor, zasadnú ešte koordinátory dnes a myslím, že máte aj v počítači príslušné informácie a ešte ďalšie dostanete program, bod rôzne v našom programe nič. Tým pádom končíme zasadnutie. Ďakujem pekne a prajem vám príjemný večer. A ďakujeme aj tlmočníkom.